Máme na programe vyhlásenie Rady a komisie ohľadne témy uzavretie greckej štátnej vysielacej spoločnosti a hneď dostane slovo Rada. Nech sa páči, Lezvenči. Dostávate slovo, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne,